rozhodnutiam vo veciach majetkových režimov manželov a registrovaných partnerstiev a pani Tajn. Bod 15.16, už ste na rade, ostatní spravodajcovia tu nie sú a vy ste práve čerstvo sa sem dostavili, takže nech sa páči, máte slovo. Ja, liebe Kollegen, ich wollte Ihnen noch vom letzten inoffiziellen äh, Trilog Kolegovia, ešte z posledného zasadnutia Trialongu som chcela podať správu k týmto majetkovým režimom. Konalo sa 1.11. Predsedníctvo informovalo, že je prepracovaná verzia textu. A tie texty idú E, tým istým smerom ako náš návrh e, správy. Tí texty predsedníctva. Predsedníctvo tiež hovorilo o tom, že chce e, rade na schválenie predložiť nejaké všeobecné princípy. Avšak dodali aj to, že návrh pre tú radu musí byť dostatočne všeobecný, aby sa dali jednohlasne schváliť. Čo to znamená v prípade témy voľby práva v, v prípade registrovaných partnerstiev? Tam sme boli informovaní, že spektrum názorov je stále veľmi široké v rade, avšak cyperské predsedníctvo, za čo, je, za čo im musíme poďakovať, dalo do poznámky počiarov textu rady vôbec možnosť voľby práva pre registrované partnerstva. To je pre kolegov, ktorí o tom nie sú až tak informovaní návrhy, ktoré ešte nie sú všeobecne e, schválené, tie sa postupne prepracovávajú e, do týchto textov, začínajú ako poznámka počiarov a je tu potom nádej, že z tej poznámky počiarov sa dostanú do normatívneho textu. Čo sa týka vykonávania rozhodnutí, uznávania rozhodnutí a e, predpisov pre verejné listiny, Eh, malo by sa vychádzať z nariadenia o dedičskom práve, to zodpoveda aj môjmu návrhu správy. Ďalší dôležitý bod, ktorý sa tu ešte spomínal, bol ten, že eh, nariadenie sa má vzťahovať iba na majetkové režimy, nemá to znamenať uznávanie foriem partnerstva alebo nemajú sa na základe toho nejaké formy partnerstva zavádzať v členských štátoch a E, ja to teda v tej mojej správe ešte e, vyjasním. Kolega Fos k tomu dal dva pozvaňovacie návrhy, s ktorými nemám problém, takže tam sa úplne jasne ešte raz hovorí o tom, že ak súhlasí niekto s tým textom, tak to v žiadnom prípade neznamená uznanie E, životného partnerstva ako inštitútu, pokiaľ sa e, nejedná o manželstvo. Uznávajú sa len dôsledky. Ak teda niekto žije v registrovanom partnerstve, presahuje sa do členského štátu, kde takýto inštitút neexistuje, tak sa tam uznávajú len právne dôsledky. Inak e, rada schválila ešte usmernenia ktoré sa stretli so širokou podporou. Obsahovo sa to obmedzuje na miesto súdu, ako aj na uznávanie a vykonávanie rozhodnutí. Pokiaľ ide o manželské majetkové režimy, tam sa hovorí, že e, e, majetkový režim má podliehať rovnakému súdu, ktorý riešia dedičské spory a pokiaľ ide o rozvody, tak tiež v prípade súhlasu e, manželov sa tým má zaoberať tento súd. Pokiaľ ide o príslušnosť iných súdov, E, napríklad obvyklý pobyt, posledný obvyklý pobyt e, manželov, ak ešte jeden z manželov býva e, na danom mieste, alebo môže tam byť miesto pobytu odporcu, alebo občianstvo, štát občianstva. A v tých usmerneniach sú ešte ďalšie veci upravené predpisy týkajúce sa uznávania a vykonávania, ako som spomínala, um, majú byť orientované podľa tých princípov, ktoré boli prijaté v najedení o dedičskom konaní. Na základe posledného textu, ktorý predložilo predsedníctvo, sa bude v diskusiách pokračovať, avšak uh, zatiaľ ešte nemáme nejaké stanovisko írskeho predsedníctva rady, ako sa oni budú touto vecou ďalej zaoberať. Ďalej by sa malo skúmať, ako sa up- majú uplatňovať usmernenia pre majetkový režim manželov aj na registrované partnerstva. Takže ešte by som chcela poďakovať cyperskému predsedníctvu za angažovanú prácu, naozaj s tým eh, veľmi pohli. Dobré je, že sa obidve veci preberajú naraz a že sa teda partnerstva od toho neoddelili. Mm, o to išlo aj parlamentu od samého začiatku, aby sa to prebralo spoločne usmernenia, pokiaľ ide o majetkový režim manželov, e, miesto súdu, uznávanie, vykonávanie rozhodnutí, to sa už uberá správnym smerom. Čo sa týka uznávania a vykonávania, e, tam by sa dalo aj v prípade registrovaných partnerstiev jasnejšie povedať, že to vychádza z dedičského práva, pretože zdá sa, že to je nesporné, ale e, v tých úsmeniach to zatiaľ nie je. No a trošku je sklamaním, že voľba práva, rozhodného práva pri registrovaných partnerstvách je zatiaľ upravená len v poznámke počiarov. No a inak eh, ak sa vychádza z toho zámeru, s ktorým prichádza ten text o registrovaných partnerstvách, tak sa to dá interpretovať aj tak, že sa zvažuje možnosť voľby rozhodného práva aj v prípade registrovaných partnerstiev, ale rada teda má ešte kopec práce pred sebou. A ešte som chcela kolego upozorniť na to, že v poslednom štrasburskom týždni sme hlasovali o základných právach EÚ na roky 2010 až 2011 a tam tiež bola, e, bolo číslo 89 na to zachádza ešte ďalej, než je môj návrh správy. Tam sa uvádzalo, že parlament víta návrhy komisie, pokiaľ ide o kompetenciu a rozhodné právo súvisiace s e, majetkovými e, režimami manželstiev a registrovaných partnerstiev, avšak je názoru, že voľba dvoch rôznych nástrojov, to sa už v mojej správe ani neuvádza, a rôzne prístupy k partnerstvám a manželstvám e, nie, nie sú odôvodnené. V obidvoch prípadoch by mala byť rovnaká voľba rozhodného práva príslušného súdu. My sme o tom elektronicky hlasovali a 345 hlasov bolo za tento názor, 246 e, proti a 22 sa zdržalo. Takže myslím, že to trošku odráža e, stanovisko parlamentu, pokiaľ ide o voľbu práva v prípade registrovaných partnerstiev. No ale mm, celkom dobrá väčšina to bola tých 345 proti 246. No a ďalej v januári predložím kompromisné pozmeňovacie návrhy. Hlasovanie v našom výbore bude 22. februára a hlasovanie v pléne v apríli ja som to ešte trošku posunula, pretože vec sa má tak, že nie sme v spolu rozhodovancom eh, konaní. My, keď eh, par- ako parlament odhlasujeme, tak eh, v zásade sme už mimo hry. Takže je to dosť ťažké rozhodovanie, ako si to načasovať, aby sme maximálne sa mohli ešte podielať na tom, ale aby sme to neprepásli. No a mohli sa vyjadriť, takže chcela som to trošku ešte natiahnuť, pretože v rade ešte e, neboli dostatočne e, ďaleko. Ak to budúci rok bude pokračovať, ako to bude pokračovať, sa momentálne ešte nedá posúdiť. Ďakujem pekne. Dobre, hlási sa niekto? Wir hätten ja theoretisch nur als Hinweis auch noch Variante, dass Uh je to vlastne varianta, že by sme mali hlasovanie vo výbore. Podobne to e, svoj vplyv uplatňoval, výbor pre polnospodárstvo a teda čakal, až kým sa podstatným veciam neviadrala komisia. Takže Ehm, to je varianta, ktorá by nám pomohla ešte posilniť náš tlak. Ehm, možno, že to má obmedzenú e, účinnosť, ale je to lepšie ako nič. Takže môžeme o tom uvažovať. Ehm, keďže sa nikto nehlási, do diskusie môžeme to uzavrieť e, a môžeme pokračovať. Bod 23, Axel Fos, nech sa páči. No tu ide o smernicu ochrane údajov. Pre túto oblasť máme dva legislatívne predpisy. Najprv je to nariadenie pre e, oblasť súkromného práva a no, teda tie nepolicajné a justičné zložky a potom pre oblasť policajnej práce a spravodlivosti a potom e, boj proti e, kriminalite Ehm, to eh, už vlastne parlament dávno chcel riešiť a to je v súvise aj s mnohými ďalšími témami a napríklad eh, údaje o pasažieroch, leteckej doprave, potom dohody so Spojenými štátmi a tie dohody a všetko, čo s tým súvisí. No a dotýka sa to vlastne eh, práv na ochranu údajov v európskych členských štátoch, ktoré sú veľmi odlišné a E, e, tá situácia, právna situácia je ovplyvnená e, odlišne rozdelenými kompetenciami. V Lisabone sme v prvom pilieri mali vlastne dôraz na spoločný trh a kompetencie EÚ a toho sa týkala aj návrh nariadenia a v treťom pilieri to bolo trošku inak. Tam bol dôraz na spoluprácu takže pr- potom, preto v roku 2008 vyšlo rámcové rozhodnutie a to bol ten najväčší E, krok, kde sa stanovili minimálne štandardy a to vykonanie trvalo do roku 2000, do novembra 2010 a ešte to ani úplne neprebehlo. Minimálne štandardy platia pre cezhraničnú výmenu e, údajov v rámci EÚ a tiež e, ochrana údajov v prvom a treťom pilieri, pretože to je stále ešte odlišné. E, správa z vlastnej iniciatívy zo strany Európskeho parlamentu požadovala vysokú mieru jednotnej ochrany údajov a aj stále na tom trváme a usilujeme sa o to, ale e, e, ide o to, že sa musíme prispôsobiť realite. E, tie iniciatívne správy vlastne sú e, vyjadrením z tých predstav, čo by sme si prijali, ale v súčasnosti vidíme veľmi e, silný zápas, pokiaľ ide o výklad v rade, ehm, toho, do akej miery, pokiaľ má zasahovať ochrana údajov, e, týka sa článku 16 e, e, zmluvy a pokiaľ ide o oblasť policajnej a justičnej spolupráce a tá predstava je, že vnútoštátne konanie nie je zachytené v tomto predpise a otázka je, že či to bude vlastne právne uplatniteľné. No a potom otázka harmonizácie v oblasti policnej a justičnej spolupráce. Či je možné ponechať členským štátom e, veľký priestor, alebo je tu návrh komisie, kde sa hovorí rozsah pôsobnosti, článku 16, e, by sa, teda ten je veľmi rozširoký široký a Mm, oni by tam chceli vlastne vidieť aj to vnútor, vnútroštátne uplatnenie a to narazilo na veľký odpor v rade. Mm, ja by som chcel postupovať tak, že sa prispôsobíme reálnemu stavu a tej realite politickej, to, čo je teda priechodné a čo sa dá presadiť politicky. A chcel by som sa orientovať na rámcové rozhodnutie z roku 2008, aby sme e, vykonali minimálnu harmonizáciu tejto oblasti. A minimálne štandardy by sa mali vzťahovať aj na vnútroštátne spracovanie údajov. A členské štáty samozrejme môžu ísť aj nad tento minimálny štandard. No a pokiaľ ide o e, podrobnosti, tak tam Samozrejme by sme sa mali priblížiť k e, nariadeniu, teda posilniť práva jednotlivcov a aby tieto práva, aj keď možno nie je jednak jednej, ale aspoň aby sa to prenieslo a priblížilo a tým by sme, tým vlastne by všetky strany e, niečo získali, e, teda členské štáty by tie štandardy, ktoré majú, by si mohli ponechať a ktoré štáty nemali štandardy, tak by si museli zaviesť minimálne štandardy. A občania by boli v celej EÚ rovnako chránení a bolo by to na tej teda nízkej úrovni. Pokiaľ ide o tie zásady, tak by to bolo stanovené v nariadení, ale tie práva jednotlivca by boli vyvážené, e, pokiaľ ide o práva štátnych úradov a o práva jednotlivcov. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Fos. Pani Taylor. Chcem sa poďakovať pánovi Fosovi za doteraz vykonanú prácu. Je to obsiahla práca parlamente sa veľa diskutovalo o ochrane údajov všeobecne, ale aj e, pokiaľ ide o toto nariadenie, takže myslím, že aj toto si určite vyslúži takú pozornosť. Pokiaľ ide o ten vyvážený prístup, teda silná ochrana individuálnych údajov, ale nie do takej miery, aby sme preťažili vlastne agentúry, ktoré to musia strážiť. Takže ale to e, je totiž právna neistota, pokiaľ ide o výklad v jednotlivých členských štátoch. Sú tu isté obavy, že niektoré ustanovenia nie sú jasne definované a mohli by e, vzniknúť nejasnosti, napríklad e, pri, právo na prístup a je veľmi dôležité, aby všetky obmedzenia a výnimky boli v súlade s chartou základných práv, ale aj s prípadovým právom e, súdneho dvora a, a e, e súd pre práva. Je dôležité, aby e, to bolo vlastne zahrnuté v navrhovanej smernice. Zdá sa, že niektoré ustanovenia by mohli obmedziť e, e, právomoci preto je dôležité, aby smernica vytvorila možnosť spolupráce medzi orgánmi a vytvorila priestor na komunikáciu a ja e, teda očakávam dobrú spoluprácu v tejto oblasti. Herr Kollege Sayer, bitte. Thank you very much. Uh, I also... Pán kolega Sayer, ďakujem. E, chcem uvítať túto smernicu a Jeden bod chcem zvlášť zdôrazniť. Totiž v mnohých krajinách máme odlišné režimy ochrany údajov. A cieľom je teraz e, zosúľadiť to, aby, aby boli tieto štandardy porovnateľné. Ale sú isté krajiny, ako napríklad moja krajina, e, Maďarsko, my už máme vysokú úroveň e, ochrany údajov a smernica sa o to snaží. A my musíme zabezpečiť, aby aby prijatie týchto spoločných štandardov neznamenala, neznamenalo, že tie krajiny, ktoré už majú vysoký štandard ochrany údajov, aby tam nepoklesol štandard. E, chcem len pripomenúť, začiatkom 90. rokov ochranu údajov to bol nový pojem a nové krajiny, ktoré hm, vlastne rástli smerom k demokracii, tak oni hm, hm, istým experimentálnym spôsobom prevzali tieto režimy a to už má 20-ročnú históriu. A ukázalo sa, že to je dobre, ale musíme zabezpečiť, aby to, táto harmonizácia, to zjednotenie a tieto spoločné štandardy neoslabili štandardy v týchto krajinách, ale skôr, aby boli e, predstavené ako príklad pre iné krajiny. Ďakujem. Takže. Ďakujem. Ďalej sa nikto nehlási do diskusie, takže to bola prvá výmena názoru a e, v januári uvidíme, ako sa to bude vyjať ďalej. Ďakujeme kolegovi Fos. A teraz prejdeme k bodu 12 mám už poznámky od sekretariátu, pokiaľ ide o zasadnutie koordinátorov, takže chcem vám oznámiť teda vymenovanie spravodajcov. E, imunita kolega Hansa Petra Martina, tam je e, Kladr Sievka, e, imunita Marie Le Pen je Cecilia Wikström a potom zákonodárstvo a delegované akty, tam je Jozef Saja. E, insolventnosť e, som ja, rozhodnutie o posilnení spoločných predpisov a proti falšovaniu a tretie medzinárodné organizácie kolega Maštálka. Právny základ e, kolega Speroni, subsidiarita Karim právne spory, kolega Maštálka, komitológia tajn, kodifikácia a nové formulácie. Niekto z eh, politickej skupiny socialistov, demokratov, to ešte uvidíme, delegované právne akty, tam sa opýtame pána Stojanova, takže tam je eh, ten rotačný systém a nevieme, či ešte budeme eh, môcť to uplatniť. Takže potom eh, autorizácia správy vlastnej iniciatívy na zlepšenie medzinárodného súkromného práva v oblasti zamestnanosti. To, to, o to chceme požiadať. Potom eh, otázka na ústne zodpovedanie ďalšie zjednodušenie cezhraničných dedičných konaní a 10. a 12. apríla tam máme um, workshop, potom eh, reforma súdneho dvora v januári, eh, tam bude vlastne návšteva a potom 14. 15. februára e, e, bude návšteva e, na zasadnutí predsedníctva v Dubline. Toľko oznámenia z bodu 12 a teraz prejdeme k bodu 17. Uplatňovanie smernice o ponukách na prevzatie. Tam som spravodajcom ja sám, takže budem pokračovať budem, teda správa je k dispozícii v angličtine, mali sme už výmenu názorov, takže nebudem sa púšať do podrobností. Eh, myslím, že to je eh, vlastne samozrejme, hovorili sme o jednotlivých bodoch a chcem sa sústrediť na to, čo, o čom sa hovorí v správe komisie. Pre mňa je ten rozhodujúci záver v tom, že v minulých rokoch sme mali veľmi výnimočné e, pomery, pokiaľ je o finančný sektor a tie e, prevzatia v minulých rokoch e, bola nedostatočná situácia, teda nie je to typická situácia, takže nemá zmysel teraz robiť závery s ohľadom na konkrétne legislatívne predpisy, lebo máme málo skúseností a pozadie E, je nestabilné. Takže potrebujeme ešte časť, musíme zbierať ďalej skúsenosti a až potom môžeme prikročiť e, vážne k revízii tejto smernice. Ja som bol aj vtedy spravodajcom a e, vlastne vtedy sa nepodarilo presadiť tú smernicu a bol to veľmi komplikovaný postup Ehm, myslím, že to bolo to najzložitejšie konanie, aké sme vôbec kedy mali medzi nami a radou. Takže mm, možno teraz to nebude lepšie, bude to ešte, ešte horšie. Takže mm, ehm, na tomto pozadí nie je vhodné, aby sme sa teraz púšťali do nových aktivít. Mali by sme proste vziať na vedomie správu komisie, ehm, kriticky pozitívne sa pozrieť na to, čo urobila komisia, ale treba ešte niekoľko rokov počkať, až e, sa zozbierajú e, dostatočné skúsenosti, pokiaľ ide o kapitálový trh. A potom samozrejme ten prístup by, mal, by nemal byť jednodimenziálny, ale treba hovoriť o viacerých problémoch. A teda o niekoľko rokov by sa mohla urobiť revízia, teda nie teraz a ani nie v blízkej budúcnosti to je to, čo chcem povedať k návrhu správy, takže chcem sa spýtať, kto sa hlási o slovo. Pani Regna, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som chcela poskytnúť trošku taký diferencovaný pohľad na e, túto tému. Pán spravodajca, spomenuli ste, že pri e, tej otázke prevzatia ešte nemáme dostatočné skúsenosti. Nachádzame sa v kríze, vo výnimočnej situácii. To je naplno správne. Ale napriek tomu, celá táto téma e, vznikla a, a, a tie dokumenty vznikali v, v celkom inom duchu, e, než e, je ten, ktorý máme na základe skúsenosti, teda corporate governance, spoločná zodpovednosť, diverzita, v dozorných radách a predstavenstvách. E, to je celý komplex, ktorý teraz ešte stále spracúvame. A tieto témy naznačujú, že je potrebný iný prístup aj v téme prevzatí. A v súlade s tým e, treba uvítať e, to, ako chceme regulovať tieto prevzatia. Ale ide o to, aby sme vytvorili pracovné miesta pre ľudí a to aj e, v závislosti od toho, akým spôsobom sa budú e, regulovať prevzatia. Takže chcem tu poukázať na to, že pri smernici o prevzatí e, to spolurozhodovania, spolurozhodovanie zamestnancov je veľmi oslabené. A táto kombinácia, teda kríza, áno, zistili sme, že kríza vlastne, v kríze sa urobili mnohé veci nesprávne, Ehm, celá oblasť práva ehm, e, e, sa často orientovala podľa toho, že, že podniky jednoducho sa mohli obohacovať a nemali na zreteli ehm, ten širší celok. A teda my musíme zahrnúť iné aspekty pri regulácii e, tejto oblasti prevzáti. Nechcem tým povedať, že toto je teraz nevhodný bod, ale chcem poznamenať, že už existujú ustanovenia, ktoré pokiaľ ide o aký, e, sú, e, sú slabšie v porovnaní s aký. A e, je potrebné teda a mať na zreteli obidve strany tohto procesu, teda aj tých, ktorí podávajú ponuku a aj podniky. Ja hm, zdieľam ten názor, máme málo skúseností, ale to by nás nemalo viesť k tomu, že by sme mali len čakať a nehajme, nech kríza prebehne a potom sa na to celé pozrieme. Myslím, že sú tu témy, ktoré by sme mali regulovať lepšie. Ďakujem. Ďakujem. Chcem sa poďakovať pánovi predsedovi Lenemu za správu, ktorá poukazuje na viaceré body, ktoré treba zohľadniť pri implementácii tejto smernice. V roku 2003 ehm, som sa pripojila k rokovaniam o tejto smernice. Chceli sme ehm, Ehm, no, posilniť tú smernicu a teraz si kladieme otázku, či sa to podarilo. Komisia hovorí, že sa to podarilo, napriek tomu, že je tam veľa optátov zo strany členských štátov. A vo vašej správe, pán predseda, máte taký opatrný prístup a e, je potrebné, aby sa e, posilnili niektoré opatrenia. Ešte sme ďaleko od harmonizovaného prístupu a aj u nás v Spojenom kráľovstve e, dochádza k problémom e, pri prevzatiach, takže potrebujeme nové, nové úpravy a e, potrebujeme v prebudúcnosti nové právne predpisy. A ako sa hovorí správe pána Leného, tá skutočnosť, že máme Ehm, ten súbeh krízy a e, implementácie tejto smernice, a to spomínala aj pani Regner, a preto potrebujeme ďalšiu revíziu v budúcnosti. Súhlasím, že kríza e, mala veľmi silný vplyv na tento trh a teraz nie je čas e, na významné legislatívne zmeny, ale sú isté slabiny v tejto zmenici, ktoré je potrebné riešiť a preto nemôžeme čakať, kým odznie kríza, napríklad e, slabá ochrana e, práv zamestnancov alebo ochrana menšinových e, akcionárov. Je dôležité, aby komisia zohľadnila všetky súvislosti v oblasti podnikového práva a to je potrebné presať. Ďakujem, pán kolega Rabkaj. Len jedna e, poznámka z mojej strany. Bez toho, že by som sa ospravedlňujem, sa to intenzívne zaoberal vašim návrhom správy. Lepšie povedať, že som s ním vôbec nezaoberal, ale my obaja vieme, ako to svojho času vyzeralo na rozdiel od ostatných prvé znenie v pléne e, bolo naozaj e, zamietnuté veľmi tesne s tou najtesnejšou väčšinou ani sa tak nedá nazvať. A aj tak iba preto, že Bent Lange e, jednoducho zmizol z nemocnice, e, inak by to dopadlo e, úplne inak. Takže bolo to naozaj veľmi sporné svojho času v pomerne príjemnej situácii, ktorú dnes však už nemáme. A keď už ideme do niečoho takéhoto, tak jednoducho iba odporúčam, aby sme sa tým nezaobrali akademicky, čo by bolo potrebné, keď sa to akademicky e, analizuje, ale aby sme sa zaobrali aj širšími súvislostiami a uvažovali nad tým, či dostaneme nejaké lepšie riešenie, za to som, alebo či dostaneme horšie riešenie napokon z akéhokoľvek pohľadu. Napríklad z takého, ktorý sa zaoberá otázkou e, spolu, e, možno si spolu rozhodovania. Nemáme až tak veľa skúseností e, s tým, treba naozaj, aby sme boli opatrní, takže zaoberáme sa tými širšími skúsenosť, súvislostiami. Ja som v tejto oblasti dosť skeptický momentálne a preto by som chcel podporiť to, čo pán spravodajca navrhol a to preto, že jednoducho si myslím, že v aktuálnej e, e, situácii v EÚ pri tejto dôležitej téme, ktorá nie je v centre pozornosti, e, sa obávam, že po tých sporoch, ktoré sme tu už zažili v parlamente na túto tému, aj teda v rade, že budeme e, riskovať, e, že výsledok bude napokon horší, než to, čo tu máme momentálne. Ja by som sa chcel tomu pridať problémom. E, Kedy si bolo, že sme tu mali rozpor medzi tými členskými štátmi, ktoré mali právo pre spoločnosti, kde boli určité veci zakázané. Boli tam síce osobitné úpravy ako zlatá akcia a podobne, ale Veľa vecí tam bolo zakázaných, napríklad A&B shares, dvojité hlasovacie práva a podobne, veľa vecí, ktoré jednoducho existujú. Cieľom komisie nebolo meniť tieto štatutárne úpravy, ale zabrať sa teda tým princípom neutrality v čase prevzácia. A to by naozaj viedlo k, eh, k značným nerovnostiam podľa toho, aká je právna situácia v jednotlivom členkom štáte. A teda toto súvisí aj s vytvorením nejakých eh, vystupňovaných eh, postupov. Napokon takmer všetci v Európe, okrem pána Bolkensteina, sme sa s tým vterajším návrhom vedeli zmieriť len jedna krajina sa zdržala, Španielsko na rade, inak všetci to s tým mohli súhlasiť. E, v parlamente e, v rámci veľkého kompromisu sme, to, e, sme s tým väčšina tiež súhlasili. Preto hovorím, že táto, zás, tento zásadný problém odlišných podnikových práv sa dá vyriešiť aj bez nejakej veľkej harmonizácie nedá vyriešiť bez veľkej harmonizácie a preto táto problémová situácia, ktorá tu existuje, sa tiež nedá zmeniť. Pokiaľ ide o práva zamestnancov, e, plne zdieľam to, čo ste povedali, e, je to body 15 e, a 16, ale ak by sme to chceli znova otvoriť, tak sme museli znovu otvoriť smernicu o beraní a to naozaj nie je ten vhodný moment na to. Je veľmi veľa iných um, miest, kde je to šťastnejším riešením, nie tu, pretože sa obávam, že ak by sme túto tému otvorili, otvorili by sme Pandorinu skrinku, nevieme, čo by z toho zišlo a mali by sme tu aj problém, že tu nemáme e, zabezpečený súbor uh, dát, ktorý by nám popísal, čo vlastne z pohľadu spoločnosti a podnikov je zmysluplné reformovať a čo nie. Ako často pri európskych kompromisoch toto nie je ideálne riešenie, ale je to riešenie, s ktorým sa všetci ako keby vedeli zmieriť a zmierili sa s ním aj. Takže nemali by sme to uh, spochybňovať bez dobrých dôvodov. Momentálne um, nie sú žiadne uh, žiadosti o slovo, takže uh, 31. 31.1.2013 e, e, je lehota pre e, predostieranie pozmeňovacích návrhov, do ktorých musia byť všetky predložené. Dobre, takže týmto sa môžeme rozlučiť s bodom 17, teraz sme prešli k bodu 20. Pán kolega Berlinguer tu dnes nemôže byť, ale kolegyňa Regnerová ho zastupuje. Tiež tu nie je, takže tento bod ešte na chvíľku odložíme. Počkáme, kým príde k nám komisia, takže 18 a 19. Počul som, že kolega Karim dnes nepríde. No, takže nedávalo by zmysel, aby sme sa týmto bodom e, dnes venovali. Navrhujem teda, aby sme tieto body presunuli na januárové zasadnutie e, spravodajca za e, sociálnych demokratov tu myslím tiež nie je. koľko Budú, ten tu je. Dobre, ale povedal by som, e, že to odročíme, nemá to zmysel, ak nie je pritomný spravodajca, preto prejdeme k bodu 21. Správa pani Kastex, ide tam audiovizuálne médiá. Nech sa páči, pani Kastex, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade Chcem poďakovať sekretariátu, službe, môjmu týmu. Mali sme málo času na toto stanovisko a museli sme na to pracovať aspoň 3 dní, teda menej než 3 dní a mm, naozaj ďakujem všetkým, ktorí boli k dispozícii. Takže Toto stanovisko má posúdiť uplatňovanie smernice o službách a médiách v audiovizii, čiže to je tzv. Tá smernica Televízia bez hraníc, ktorá v členských štátoch pri uplatňovaní spôsobovala určité problémy. A títo problémy pri uplatňovaní sa dotýkajú e, slobody prístupu k informáciám a takisto sa to týka ochrany údajov, osobných údajov. Takže v podstate samozrejme veľmi pozitívne nahliadám na túto správu. E, v zásade podporuje všeobecné závery komisie podľa ktorej ten regulačný rámec je vyvážený a ukázalo sa byť užitočným e, to tak pre fyzické osoby, ako aj podniky. Čiže teraz e, treba dohliadnúť na to, aby tá smernica o kolektívnej úprave autorských práv a o budúcej e, zmluve o určitých obmedzeniach v autorských právach, aby to všetko bolo zohľadnené No a na základe toho, čo som povedala, ehm, napríklad Polsku, voči Polsku tu boli určité vyčitky eh, pri uplatňovaní a teda ide o to, aby členské štáty korektne uplatňovali túto smernicu, aby tá rovnováha, ktorá sa mm, dosiahla v smernici o televízii bez hraníc, ostala zachovaná, čiže je tu ten princíp voľného prístupu k informáciám, najmä pokiaľ ide o veľmi za, teda veci veľkého zájmu pre spoločnosť a na druhej strane je tu ochrana súkromného života a ochrana e, duševného vlastníctva a autorských práv. Ja um, predsa len jednu vec by som uh, trochu polotovala tá prvá správa komisie o uplatňovaní tejto smernice naozaj nerieši tú zásadnú otázku e, e slobody prejavu. Napriek článku 14 a 15, ktoré upravujú e, slobodu prejavu a práva na informácie, ale myslím, že naozaj treba e, zvýrazniť tie dva aspekty a teda, že tá rovnosť, tá vyváženosť e, musí byť zachovaná. Takže myslím, že malo by byť možné viac mať opatrení k tomu regulačnému mechanizmu, aby tu boli aj určité iniciatívy autoregulácie, spoloregulácie. Najmä pokiaľ ide o reklamu, Eh, pokiaľ ide o ochranu maloletých, aby sa našla dobrá rovnováha medzi dobrovoľnými opatreniami a záväznými úpravami. Takže v zásade toľko hovorí moje stanovisko. Herzlichen Dank. Gibt's dazu Ďakujem. Co chce vedieť, pani No, ja som vlastne nechcela ani nič eh, doplniť, pretože to bolo veľmi dobre, čo sme eh, počuli od pani Kaste. Chcem jej k tomu zablahoželať. Chcel, chcela by som ešte vyzdvihnúť to, čo povedala aj ona, a síce, aký je význam eh, tej spolo- sociálnej spoločnosti podnikov CSR a aký je vplyv podnikov na prostredie, na spoloobčanov Pani Castex eh, to eh, teda eh, spomínala, ale dá sa to možno ešte trošku vyzdvihnúť. Keď pracujeme aj s inými správami, tak vlastne vidíme, že tak podniky ako aj spoluobčania naši sú vlastne občanmi sveta. je tu vplyv na nás navzájom, na svet a tak ďalej. No, takže toto by som chcela ešte ďalej vyzvihnúť. Ďakujem. Weitere Wortmeldung habe ich nicht, Frau. Nevidím, že by sa niekto e, ešte hlasil slovo. Pani Kasta, chcete sa vyjadriť na záver? Ja súhlasím s pani Wikström, ja som to spomínala v tom záväzn... ale v tom rámci správy nemohla som to ďalej ako rozvinúť, <clears throat> ale môžete samozrejme dať pozmeňovací návrh. E, týmto smerom sa uperajúci, samozrejme tie audiovizuálne podniky majú tiež svoju zodpovednosť voči spoločnosti a bolo by dobre im to pripomenúť. Okay, Frist für Änderungsanträge vorgeschlagen auf den 4. Januar 2013. Pozmeňovacie návrhy do 4. januára 2013, eh, takže veľa času už neostáva, ale ani nerátame s veľkým počtom pozmeňovacích návrhov, takže ak eh, nepočujem žiadne protesty voči tejto lehote, ostáva eh, v platnosti. Dobre, ešte stále neprechádzame k bodu 20, lebo ešte stále tu nie je komisia. Takže poďme k 24. E, správa kolegu z Viesku. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ide o správu z vlastnej iniciatívy. E, týka sa e, právnej pomoci v zahraničných sporoch v občianských obchodných veciach. Táto správa je prepojená s správou ktorú predložila Európska komisia eh, v súvislosti s uplatňovaním smernice. Ide tu o dôležité otázky. Eh, táto smernica je z roku 2003. Platí teda eh, takmer 10 rokov. Myslím, že po uplnutí tohto obdobia je možné povedať, že proces Ehm, pretavenia smernice do praxe, do národného práva ehm, prebehol celkom dobre. Samozrejme je možné mať výhrady eh, k tempu ehm, preberania eh, tejto legislatívy. Každý členský štát eh, však môže využiť to, čo je dispozícia. Sú rôzne možnosti takéhoto využitia. Je teda stanovené právo, pokiaľ ide o náklady. Sú tu však rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Ešte dôležitejšie je nasledovné. Komisia poukazuje na to, že občania Európskej únie a dokonca ani právnici nie sú dostatočne dobre poinformovaní o právach, ktoré vyplývajú z tejto smernice a teda nemôžu ich využívať. A to je problém, na ktorý sa vzťahujem. Štatistiky, ktoré predložila Európska komisia k tejto otázke, ak e, to e, opatrne vyjadríme naozaj e, znepokojujúce, a keď si zoberiete, že tento dokument existuje už 10 rokov, ešte vlastne nebol skutočne uplatňovaný, tými, pre ktorých eh, bol vypracovaný. Takže ide o mŕtve právo, tak povediac. Ale je to právo, ktoré by malo predstavovať naozaj eh, eh, základ, základné právo a preto by sme mali urobiť všetko preto, aby to začalo správne fungovať. A preto tomu má slúžiť aj moja správa o význame školení pre všetkých, ktorí pôsobia v oblasti práva a spravodlivosti, o tom, že by bolo potrebné vytvoriť informačné kampane, ktoré by poinformovali občanov o právach, ktoré im prináležia. Myslím, že táto kampaň by so sebou mala prinášať aj to, že rôzni aktéry e, by mohli mať záujem na tejto tematike týkajúcej sa e, pomoci s nákladmi e, na e, proces. Je teda možné žiadať o právnu pomoc, bezplatnú právnu pomoc, bezplatné právne poradenstvo pred aj počas procesu. Sú tu však v tejto oblasti rôzne úpravy v jednotlivých členských štátoch. Členské štáty jednotlivým prvkom eh, pripisujú odlišný význam a eh, odlišnosti vychádzajú aj z toho, že v rôznych členských štátoch sú rozdiely pri kategorizácii osôb, ktoré majú právo na eh, pomoc pri nákladoch za súdne procesy. Rád by som teda pouvažoval nad tým, či by neboli zaujímavé nejaké minimálne štandardy Možno by sme potrebovali inú formu harmonizácie, možno by bolo potrebné e, zaoberať sa myšlienkou e, harmonizácie, tak aby občania v praxi mohli viac využívať to, o čom hovorí táto smernica. Aby v tejto oblasti práva existovala väčšia bezpečnosť a potom by sme tu mali e, e, väčšiu e, bezpečnosť aj v prípade sporov, ktoré sa dejú za hranicami našej krajiny pôvodu. Je o to, aby sme zjednodušili prístup k pomoci pri týchto preberaniach nákladov za súdne procesy. Veľmi zaujímavé návrhy zazneli zo strany členských štátov na eh, konferencii, ktorá sa prednedávno eh, konala na túto tému. Ide eh, tu o financovanie tejto, tejto bezplatnej, tohto bezplatného odvíjania súdnych procesov. Nemôže to financovať iba štát Eh, vytvorili, je, bolo by dobre, keby sa vytvorili aj eh, na poli univerzít nejaké skupiny, ktoré by poskytovali takúto bezodplatnú právnu pomoc napríklad. Koncom januára vám eh, predložím návrh mojej správy a potom budeme môcť v pokoji diskutovať a rozmýšľať o návrhoch, ktoré bude obsahovať a neskôr teda by sme prešli k hlasovaniu u nás na výbore aj v pláne. Ďakujem. Teraz kolegyňa Tej. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Zvievka. Správa komisie e sa to dopracovať pomerne uspokojujúcemu výsledku, pokiaľ ide o aplikáciu smernice, ale e, e, pokiaľ ide o uplatňovanie v praxi v prípade cezhraničných e, sporov, je tam naozaj veľmi odlišný význam, ktorý pripisujú tejto téme jednotlivé členské štáty a z toho vyplývajú značné rozdiely. Komisia by teda mala objasniť, aké neistoty tu konkrétne sú a zabezpečiť konkrétnejšie uplatňovanie. Ide aj o medzery týkajúce sa miestnej právnej e, pomoci. Pán Zvievka už spomenul, že v jednotlivých členských štátoch je skutočne nízke povedomie o tejto smernici. Komisia hovorí, že členské štáty e, E, vlastne nešili vedomosti o tomto a takisto aj medzi právnikmi je nízke povedomie o tejto tematike. Komisia musí naďalej pracovať v tejto oblasti a zabezpečovať aj v kontakte s členskými štátmi, aby sa zvýšilo e, povedomie v tejto e, sfére. Teším sa aj na návrhy pána Zvievku v tejto súvislosti, pretože ak máme e, dobrý právny nástroj, nepomôže nám, pokiaľ o ňom nikto nevie. Teším sa teda ešte raz na návrh pána e, Zvievku, ktorý budeme mať e, k dispozícii, dúfam, v januári. Dobre, ďakujem. Nikto ďalší sa nehlási do diskusie, takže týmto by sme ukončili po 24. Prejdeme teraz k bodu 20. Urobíme to teda bez komisie, pretože ešte stále nie je prítomná pani Regner. Pán Erlinguer eh, ma požiadal, aby som vás poinformovala o dvoch bodoch. V prvom rade z obsahovej stránky víta veľmi návrh komisie, ktorý súvisí s so správou z vlastnej iniciatívy Európskeho parlamentu z roku 2011. Eh, boli tam zapracované viaceré prvky, eh, ktoré vychádzajú o stanovisko výboru pre právne záležitosti Eh, ide tam teda o novú eh, eh, právnu subjektivitu, ktorú treba mať na pamäti, aby nevznikali dvojité štandardy na národnej európskej úrovni. Ide teda o dopl, komplementárnu právnu subjektivitu, komplementárne k národným politickým stranám takže na to kladie osobitný význam. Potom sú tu ešte aj vnútorné e, e, práva riadenia, accountability, transparentnosť. Toto treba e, príslušne zohľadniť, sú to potom práve, práva a povinnosti členstva, ale to najdôležitejšie, čo by som vám v tejto súvislosti chcela popísať, je časový harmonogram. Rok 2014 nám už klope na dvere a pre mňa je obzvlášť dôležité, aby e, sa e, tento tesný časový harmonogram dodržal, lebo je tu potrebný čas na rokovania na to, aby ešte pred e, voľbami do Európskeho parlamentu sme mali hotové riešenie, takže naozaj je málo času. Je dôležité, aby sme tento časový harmonogram využili Sám spravodajca mal veľmi málo času, pretože len pár dní e, predtým e, e, boli známe mena spravodajcov. Takže veľmi vás prosím, je potrebné dodržať ten časový harmonogram. Ďakujem, to je veľmi jednoduché deadline pre e, predostieranie pozmeňovacích návrhov je dnes e, na obed, e, na obed. Je niekto silne proti? Nie. Takže týmto by sme mohli opustiť tento bod. Teraz prídeme k bodu subsidiarita. V tomto bode nič nemám. Dobre, takže bod 26. Rôzne otázky. Sú nejaké želania alebo prihlášky o slovo e, v tejto oblasti nie, takže chcel by som vás poinformovať o tom, že ďalšie stretnutie máme 21. a 22. januára 2013 tu a v Bruseli, keďže sme všetci prežili e, koniec sveta e, minulý týždeň tak, a teda prežijeme snáď aj ten nasledovný a teda dúfam, že sa uvidíme